že vstúpila do Aliancie demokratov a liberálov pre Európu. Výbor pre medzinárodný obchod ospravil text parlamentu prijatý parlamentom, ide odsek 4 rokovacieho poriadku, kde táto oprava sa podľa tohto ustanovenia vyhlasuje ako za prijatú, ak žiadna politická skupina alebo 40 členov poslancov nepožiada o jej prijatie hlasovaním. Táto oprava je na seans direkt, v protokole z dnešného rokovania bude uvedený názov. Okrem toho máme E, oznámenia predsedu podľa článku 87 a odsek 6 rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov výborov oznámil, že nie sú žiadne námietky proti dvom odporúčaniam výborov. A síce odpor.